Thank you, colleagues. Kolegyne, kolegovia. Mr. Helmer, Mr. Helmer has a point of order. Máme tu v rokovacom poriadku, poriadku pán Helmer. Mr. President, Mr. President. Pán predseda, prvé vyjadrenie v tejto inštitúcii od strany voleného člena bol doktor Pízli v roku 1979, ktorý upriamil pozornosť na to, že britská vlajka bola zavesená opačne. Prvé vystúpenie moje.